zdržal sa, schválené. A teraz ideme k ústnemu pozmeňujúcemu návrhu pani Intefeld. Odôvodnenie B. Pani Infeld? Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. My navrhujeme ústny pozmenujúci návrh. Chceme vypustiť od toho cek preambula, pretože sa odvoláva na správu, ktorú sme chceli zverejniť a tá bola zverejnená včera, takže je to tam podľa mňa zbytočné. Sú námietky voči tomuto ústnemu pozmenujúcemu návrhu? Ak nie, tak budeme teraz hlasovať o ústnom pozmenujúcom návrhu. Kto je zaň? Kto je proti? Kto sa zdržal? Schválené. Menovité, schva- menovité hlasovanie o celej správe. Začíname. Končím. A týmto je správa schválená 581 hlasmi, teda uznesenie schválené 581 hlasmi. Teraz Prejdeme k ďalšejmu bodu a je to iniciatíva EÚ zameraná na opelovače. Pozmenujúci návrh 2 za. Proti. Zdržal sa. Chválené. Pozmenujúci návrh 10, menovité hlasovanie. Ukončené. Zamietnuté. Pozmenujúci návrh 12 za. Proti. Zdržal sa. Schválené. Teraz sa dostávame, ak chcete, môžeme to preveriť. Dobre, pozmenujúci návrh 12. Končím schválené. Takže prepačte, musíte zretelnejšie rukou hlasovať. Týmto sa dostávame k oceku 11 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za? Proti? Zdržal sa schválené. Druhá časť za? Proti? Zdržal sa schválené. Odsek 17, pôvodný text, kto je za, proti, zdržal sa schválené. Po odseku 19, pozmenujúci návrh 3, e, menovité hlasovanie ukončené. E, schválené. Pozmeňujúci návrh 11. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Tým sa dostávame k pozmeňujúcemu návrhu 4. Menovité hlasovanie začíname. Ukončené. Schválené. Tým Odpadá pôvodný text a dostávame sa k pozmeňujúcemu návrhu 5 za, proti, zdržal sa, schválené. Pozmenujúci návrh 6, menovité hlasovanie. Končím. Schválené. Teraz odsek 27, pôvodný text, menovité hlasovanie. Ukončené. E, schválené. Pozmeňujúci návrh 7 za. Proti. Zdržal sa. Schválené. 8 za. Proti zdržal sa, schválené. Ocek 43 v dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržal sa, prijaté. Druhá časť za, proti, zdržal sa, schválené. Pozmenujúci návrh 9 za, proti, zdržal sa, schválené odôvodnenie P, dve časti. Prvá časť. Odôvodnenie B, prvá časť. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Prijaté. Druhá časť za? Proti? zdržal sa, prijaté. Teraz odôvodnenie Q, pôvodný text. K v poriadku keď sa tu povie, že skontrolovať to nemôžete prehliadnúť, tak to tu nechodí pri hlasovaní. Toto hlasovanie bolo úplne jasné, takže tá námietka nemala odôvodnenie. Keby som mal sám v tom nejasno, tak by som to zopakoval. Teraz odôvodnenie Q, prvá časť. Za, proti. Kto sa zdržal? Schválená. Druhá časť za, proti Zdržali sa? Schválené. Nech sa páči. Číslo stoličky 213. Ja som na 113. chcem priplnúť pravidlo. To nie predseda môže rozhodnúť o tom, či sa overí alebo neoverí. Keď to niekto v pravidlách sa hovorí, keď ani poslanec žiada o overenie, tak má na to právo. Wenn Sie die Geschäftsordnung zitieren, muss ich Sie auch... Takže môžem tiež citovať a je to tak, že je to vždy na rozhodnutí predsedajúceho, keď citujeme rokovací poriadok, odôvodnenie a u pozmenujúci. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Schválené. Odôvodnenie, takže predtým bolo u AG pôvodný text za, proti, zdržal sa, schválené. Teraz ideme hlasovať o celom, kto je za, kto je proti, zdržali sa, schválené. Gratulujem, ďakujem. Wir kommen zur Ermöglichung der digitalen Umgebung.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 Prijaté. Odsek 8, pôvodný text, prvá časť, za, proti, zdržali sa, prijaté, druhá časť, za, proti, zdržali sa, prijaté. Odsek 11, prvá časť, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť, v menovitom hlasovaní, hlasujte prosím. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Odsek 12, prvá časť, kto je za, proti, Zdržali sa prijaté. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 3, kto je za? Proti? Zdržali sa. Zamietnuté. Pôvodný text na tri časti. Prvá časť za. Proti? Zdržali sa. Prijaté. Druhá časť za. Proti? Zdržali sa. Zamietnuté. Tretia časť, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 4, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Zamietnuté. Pôvodný text, prvá časť, za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Teraz e, tu mám pozmeňujúci návrh pána Brajera. Pán Brajer, nech sa páči. Yes, thank you. Áno, ďakujem na základe pravidla 180 odsek 4 vnútorného poriadku by som chcel požiadať v mene zelených e, ústny pozmeňujúci návrh, nášmu pozmeňujúcemu návrhu 6, 7 a 9. Chceme skorigovať chybu. Tieto pozmenujúce návrhy by mali e, mať iba slovíčko anonymizovaný a nie pseudonymizovaný. Čiže inými slovami žiadam, aby sa vypustilo slovo alebo pseudonymizovaný z nášho pozmeňujúceho návrhu a tento ústny pozmeňujúci návrh sa týka pozmeňujúceho návrhu 6 dvakrát a 7 a 9 jedenkrát. Je to potrebné preto, aby sme efektívne zachovali dôvernosť e, zdravotného stavu a e, by to zodpovedalo aj výsledku konzultácií s komisiou k tomuto bodu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. E, je niekto proti tomuto, týmto pozmeňujúcim návrhom?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 je tu potrebný počet. Tým pádom tieto eventuálne pozmeňujúce návrhy nemôžu byť povolené. Áno? Pán kolega? Vážený predseda, v tomto prípade na základe pravidla 180 odsek 5 vnútorného poriadku a v mene mojej skupiny by som chcel stiahnuť náš pozmeňujúci návrh 6, 7 a 9. Dobre, e, tým pádom boli tieto pozmeňujúce návrhy stiahnuté a budeme pokračovať odsekom 23, pozmeňujúci návrh 8. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijaté. Odsek 24, dve časti, kto je za? Prvé časti proti. Zdržali sa prijaté. Druhá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa prijaté. Odsek 25, pôvodný text, na dve časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa prijaté. Druhá časť za, proti, zdržali sa. Zamietnuté. Chcete overiť, nech sa páči. Bolo to tesné, pretože celá ľavá strana nebola čitateľná. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Teraz odsek 41, dve časti, prvá časť. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Druhá časť. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. si návrh 1. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Zamietnuté. Hlasovanie o celom. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijaté. Srdečná vďaka. Poprosím, aby ste, teda tí z vás, ktorí nebudú vysvetľovať hlasovania, aby opustili sálu, tak aby sme mohli pokračovať vo vysvetľovaní. liebe Kolleginnen und Kollegen. Drahé kolegyne, kolegovia, rád by som pristúpil k vysvetleniu hlasovaní. A začneme s uznesením verejná diskriminácia a nenávisné prejavy namierené voči LGBTI. Pani Beňová. Vážení kolegovia, homofóbne akty sa násobia v našej spoločnosti a útočí sa aj tu fyzické násilie na väčšinu ľudí, E, kvôli sexuálnej orientácii. E, zdá sa, že dnes prijímame opatrenia, ktoré sú dosledkom vašej politiky. Žiaľ, e, vaša migračná politika prebrala všetko, všetok priestor a neriešite otázku homosexualitu. Homosexuália prichádzajú z mnohých krajín z Afriky a nemecké štúdium preukázala to, čo sme už vedeli dávno, že je tu prepojenie medzi náboženstvom, homofóbiou a vysvetľuje sa tam, že homosexuáli alebo transrodové osoby e, e, lavičiari e, vyčlenujú a v podstate je to politicko-náboženská ideológia, ktorá prevzala tú hlavnú úlohu. Ale dôležitý je veľký prílev migračných tokov e, bez rozumu. E, ja by som teda chcela požiadať, aby komisia konečne Tak veľa je prihlásených. Poprosím vás, pridržajte sa rečníckého času. Pán Keleher. I am saddened by the action eh, som smutný, že niektorí členovia ako zachádza, zachádzajú s občanmi LGBT a hlasoval som za uznesenie, aby som prejavil solidaritu s týmito spoluobčanmi. História nás nepoučila, že keď separujeme jednu skupinu občanov od iných, čo to prináša? E, LGBTI voľné zóny, to je e, bláznivá myšlienka, ignoruje ľudstvo a ľudskosť. LGBTI občania majú rovnaké práva žiť, pracovať a požívať všetky slobody ako ostatná časť spoločnosti. niektoré členské štáty chcú obmedziť práva LGBTI spoluobčanov. E, musia si premyslieť, či je naozaj to v súlade s ich členstvom v Európskej únii e, jeden z najhrdších momentov bol v roku 2015, keď Irsk slovenský ľud verejne hlasoval a odsúhlasil viacero manželstiev LGBTI bratov a sestier, strikov, tiet, priateľov. Je hambou, že v Únii sú ešte stále takí, ktorí bojujú proti rovnosti. Musíme vyzvať k tomu, aby sa to zastavilo. Pán Bomparo. Monsieur le président, mes... E, vážený predseda, kolegovia, v júni tohto roku Polská gazeta, jeden z hlavných novín krajiny podporou polskej vlády, rozdávali nálepky voľná zóna LGBTI. V dôsledku toho viaceré miestne samozprávy v Polsku sa rozhodli, že sa oslobodia od ideológie LGBTI a reakcionári to nazývajú tzv. ideálna rovnosť. Polsko nie je jediným príkladom. Je to naozaj útok na rovnosť všade v Európe. Homofóbia v mnohých krajinách centrálnej Európy a východnej Európy e, nie len tam, ale aj v západnej Európe a akty násilia sa množia, e, je tu všeobecná diskriminácia, agresie, vraždy. E, ľudské práva sú neoddeliteľné a platia pre všetkých LGBT. Tí, čo útočia na LGBT, útočia na cudzincov, na ženy, na migrantov, na ekonomicko-sociálne rozdiely každý útok na ľudské práva niekoho je útokom na ľudské práva všetkých. Musíme e, teda schváliť toto uznesenie, pretože bojuje za práva komunity LGBTI. Pani Riči, ďakujem pekne, pán predseda. E, Polská LGBTI komunita i členovia povedali toto. Teraz je to cool a trendy, keď ste proti gejom. My sa tu necítime bezpečne, E, tu sa zameriavame na ideológiu, západnú ideológiu LGBTI a je to aj boj proti migrantom. Vidím, že kolegovia tu už nie sú, aby kolegyňa tu nie je, aby som ju vyzvala, aby sa vyjadrila proti tej antisubsaharskej fóbie, pretože to je taká istá fóbia, e, len voči iným občanom a rozhodli sme sa bojovať proti tomu. Tí, ktorí viedli kampaň e, za vyhlásenie voľných zón LGBTI v parlamente, povedali nedávno. Pre nás celá otázka LGBTIQ je niečo nenormálne. Je to chorá menšina, ktorá sa snaží sa tu presadiť, nadradiť nad e, zdravou, normálnou väčšinovou spoločnosťou e, Poliaci tolerujú homofóbiu? Nie, nie je to pravda. Pani frau Rosa Damato. Ďakujem pekne. Klíma nenávisti, ktorú krmia aj pol, e, polské úrady e, voči tejto LGBT komunite, je takisto e, obhajím tých, ktorí teda ďalej obhajujú fyzické útoky. Ako náhle sú poškozované takýmto spôsobom základné práva občanov. Nemôže parlament len prihliadať. Aj komisia a rada musia odsúdiť takéto kroky. Preto som za takýto návrh uznesenia a preto som e, pripomenul aj potrebu smernice, ktorá hovorí o zákaze diskriminácie. Už 11 rokov e, robím v tejto veci. Treba zabezpečiť ochranu e, pred e, takým, takýmto prenasledovaním osôb na základe sexuálneho alebo iného presvedčenia a takéto práva sú základnými právami. Európske inštitúcie a členské štáty majú povinnosť ich dodržiavať a konať v súlade so zmluvami a s chartou, takisto aj s medzinárodným právom. Mnohí si neuvedomujú, že skutočne je to riziková, riziková vec, keď sa nedodržiavajú takéto práva, je nevyhnutné potvrdiť, že Európa skutočne je homofóbna. Pani Michaela Šojdrova. Ďakujem, kolegyne, kolegovia. Ja mám pochopenie samozrejme pre práva handicapovaných, ale aj pre práva všetkých menšín a som za to, aby všetci mali svoje práva všeobecne zabezpečené. Samozrejme, že som proti diskriminácii osôb LGBTI. Je potrebné pripomenúť, že takáto diskriminácia je v rozpore so základnými ústavnými princípami aj s dokumentmi Európskej únie a som presvedčená aj o tom, že je to v rozpore s ústavou a právom, ktoré zaistuje. Polsko. Vyhlasovanie zón bez ideológie LGBTI, to, čo sa deje v Polsku, naozaj by to mohlo viesť k nenávisti a homofóbii a preto s niečím takým súhlasiť nemôžem. Presvedčená som však, že toto je téma, ktorú si musí vyriešiť Polsko a verím tomu, že polskí občania sa postavia proti vyvolávaniu nenávisti k svojim spoluobčanom kvôli akejkoľvek ideológii. Takže poprosím, alebo z tohto dôvodu som sa zdržala. Ďakujem, pán Daniel Hanan. Ďakujem pekne. Opäť tu máme uznesenie, ktorá sa nazýva uznesenie o čomkoľvek. Hovorí sa o tom, že potrebujeme spoločnú európsku politiku o matkách a štandardné e, rozmery ovocia. Viete, pre mňa to je vždycky veľmi čudesné, že vlády by chceli diskriminovať svojich spoluobčanov na základe e, sexuálnej orientácie. Ja som podporoval e, rovnosť, občanské partnerstvo, ale toto tu vôbec o tom nie je. Toto je o zneužívaní právomoci europenalizovať niečo a v európskych zmluvách nič nie je na to, aby sa Brusel do toho zapájal a predložené to tu iba preto, aby sa v podstate potom mohlo povedať, že ten a ten hlasoval za, ten a ten hlasoval proti, ten a ten hlasoval proti a teda nie je mu jedno, aká, či je homofóbia alebo nie. Nie. To vôbec nie je tak pravda. Môžeme veriť v rovnosť a dôstojnosť všetkých spoluobčanov a zároveň veriť aj demokratický proces a nenarušiteľnosť eh, voličských práv. Pán Džambasky. Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni. Ja som kategoricky hlasoval proti tomuto uzneseniu, pretože podporuje propagandu LGBTI v, u polských bratov. EÚ potrebuje pochopiť, že v EÚ sú krajiny, kde rodina znamená spojenie muža a ženy, ktorí majú spolu deti. Európska únia má mnoho oveľa dôležitejších tém na riešenie. Diskutujme o tých veciach a nechajme rodinné hodnoty a tradície na členské štáty. Toto nanúcovanie LGBTI ideológie plus nanúcovanie stratégie pre deti nám pripomína staré časy, kedy diktátori nanúcovali takéto ideológie. Blížia sa Vianoce a takáto ideológia je jednoducho nepriateľná. Ďakujem. LGBTI is an, an ideology. It's who people... LGBT ako ide, nie ideológia. Uh, ľudí, ja som to vysvetľovala v tom hlasovaní. Toto uznesenie je o homofóbii. A sú prípady na miestach smutne, takému dochádza. Toto uznesenie nehovorí o týchto veciach, hovorí o tom, že musíme bojovať proti homofóbii. Mali sme uh, veľmi úspešnú kampaň vo futbale. Ja som členom uh, britskej uh, skupiny uh, uh, v pretekoch uh, jazdeckých pretekoch a som za rovnosť. Avšak šport je niekedy žiaľ arenou, kde sa prejavuje homofóbia, ale zároveň je to aj miestom, kde môžeme vyhrať boj k úplnej rovnosti a tých, ktorí sú homofóbni a ktorí zneužívajú homofóbne reči, tých dokážeme vykopnúť z ihriska. Ďakujem pekne, pani Fox. Ja som sa zdržala tohto hlasovania, pretože ide o kriminalizáciu nenavistných prejavov, čo je senzorské a problematické. Kto rozhoduje o tom, čo je nenavistný prejav kto nie? V Spojenom kráľovstve napríklad mnohí transfóbni alebo lesby alebo feministi e, boli zmiešaní do transgendových aktivistov a ortodoxistov e, ide o to, e, že nám sa odmieta ich autonómnosť. Po druhé, EÚ sa snaží disciplinovať iné štáty a ich demokratické rozhodnutia, pretože to nespadá do vašej ortodoxnej teórie. To nepomôže vyhrať argument za rovnosť. Byrokratické nanúcovanie nie je politickým víťazstvom. Schvalovanie uznesení nevyhrá e, ľudí, e, ani ich duše, ani ich srdcia a nedostane ich na našu stranu. Pán Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som hlasovala proti tomuto uzneseniu, ktoré odsudzuje Polsko, pretože si myslím, že Európska únia by sa nemala miešať do občianskej politiky členských štátov a som proti tomu, že sa tu diskriminačne Európsky parlament eh, nakladá s Polskom. Už ho stigmatizoval z dôvodu údajnej kriminalizácie sexuálnej výchovy a teraz útočí znova e, na nejaké nálepky, ktoré rozdávali niektoré miestne samozprávy do, o zónach bez ideológie LGBT. Samozrejme, že som proti akejkoľvek diskriminácii ohľadom sexuálnej orientácie, ale v tomto prípade si myslím, že ide o niečo iné. Ide o kritiku E, ideológie tohto typu, bez hľadu na to, čo to ide. Ak je potrebné veci objasniť, Únia by mala žiadať od Polska s rešpektom a nie e, jednoducho takto brutálne e, hodiť Polsku do tváre nejaké uznesenie. Ďakujem. Pán López Aguilar. Ďakujem pekne. Pán predseda, toto uznesenie bolo schválené veľkou väčšinou a ide proti nenávisným prejavom, proti komunite LGBTI. A Európsky parlament tak vstupuje do histórie od chaty, ktorá zakazuje takúto formu diskriminácie, sa posúvame k uzneseniu. Takže je potrebné povedať, že tu keď počúvam ľudí, ktorí hovoria, že sexuálna orientácia je ideológiou, samozrejme, že to nie je. To sloboda milovať, milovať niekoho iného bez diskriminácie, bez sexuálnej diskriminácie, je to súčasťou našich základných ľudských práv v Európskej únii. A preto, ak hovoríte niečo iné, tak idete proti týmto právam. Hovoríme tu o oslave uh, výročia Stonewall, hovoríme tu o Medzinárodnom dni pre ľudí s postihnutím. To sme oslavovali. Je potrebné si uvedomiť, že mnohé veci je potrebné ešte spraviť a musíme naďalej bojovať proti diskriminácii na základe zdravotného stavu, pracovného zaradenia, ale aj vrátanie sexuálnej orientácie. Jednoducho to je proti EU právu. Pani Jackie Jones. Ďakujem pekne. Ja podporujem toto uznesenie viacerých frakcií o diskriminácii a nenavistných prejavoch, či už je to online alebo nie, proti LGBTI komunite. A vyjadrujem svoju solidaritu e, s ich pretrvajúcim bojom za práva LGBTI v celej Európe a na celom svete. Tolerancia a inkluzívnosť sú základmi, na ktorých bola postavená EÚ a naďalej na nich stavia. Musíme spolupracovať v boji proti pokračujúcim útokom na LGBTI práva po celej Európe. Nie je tu žiadny priestor na voľn, zóny bez LGBTI ani v Európe, ani na celej planete. Podporujeme úlohu vzdelávania a presadzovania zdravých vzťahov, sebarešpektu, ľudských práv a dôstojnosti. To platí pre všetkým pre dievčatá po celej Európe. Musíme zároveň chrániť slobodu pohybu LGBTI rodín, cez konkrétne opatrenia ochranu hlavných ľudských práv, ako sú zakorenené v charte základných ľudských práv. Nestačí ich iba obhajovať, ale ich aj rozširovať. Napríklad v každej dohode o voľnom obchode musíme mať dopadovú štúdiu o rovnosti ľudských práv a ak tá neprejde, tak sa jednoducho nedohodneme o obchodnej dohode. Ďakujem. Pani Kristine Anderson. Ďakujem pekne. Ja som hlasovala proti tomuto uzneseniu, pretože nie je homofóbne tradičná rodina, e, pozostávajúca z matky, otca, z dieťaťa, preferovať takúto rodinu. Ja som hlasoval hlavne proti tomuto systému z toho dôvodu, že parlament dnes opäť ukázal, akú úžasnú show dokáže tu na e, zahrať. E, práva homosexuálov sa nepo, nepresadzujú tým, že sa vedú nejaké e, nedelné príhovory alebo prijímajú uznesenia. Robí sa to tým, že sa konzekventne pomenovávajú a poukazujú na tých, ktorí pošlepávajú po právach homosexuálov a ktorí e, radi ich, e, tak povedz, vešajú na kandelábre. Není sú to tí ľudia, ktorí nejakým spôsobom potierajú tieto práva. Je to kultúra, ktorú importujeme v miliónoch e, do Európy a ktorí tu môžu robiť takéto veci a naozaj treba s takýmito praktikami skončiť, ak to myslíme vážne s právami homosexuálov. Ďakujem pekne. Rina Anika. Rina Anika. Ďakujem pekne. Odsudenie násilia na homosexuálov z dôvodu ich sexuálnej orientácie, to by si malo získať konsenznú podporu Text, o ktorom sme dnes hlasovali, instrumentalizuje túto problematiku a vyžaduje si naše stanovisko. Toto uznesenie je novou príležitosťou, preto aby ste zautočili na polskú vládu a pri iných témach neboli takí liberálni, ako ste to vypožadovali. Tento text e, e, spája homofóbiu, odmietanie ideológie LGBT a legitímnu opozíciu e, je populisti sú popisovaní ako nezodpovední a homofóbni a nie je tu žiadne prepojenie medzi imigráciou, vplyv islámu a rastu homofóbie v Európe, zatiaľ čo štatistiky e, to potvrdzujú jednoducho. My sme proti všetkým, na, všetkému násiliu proti homosexuálom, ale nechceme, aby sa táto téma využila na presadzovanie vašej ideológie a aby ste znova zautočili na polskú vládu, ktorá bola demokraticky zvolená. Ďakujem. Ďakujem. Pán Joachim Stanislav Budžinsky. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Szanowni e, Ďakujem pekne, e, pán predseda, dámy a páni. Mal som tú čest ako minister vnútra byť e, členom vlády spravodlivosti a práva vlády, ktorá je dnes vystavovaná neoprávneným útokom a počujem tu zastupcov lavice, ktorí hovoria, že polská vláda diskriminuje proti LGBTI komunite. Musím vám povedať, že ako minister vnútra spolu s policiou a s inými úradmi sme vždy chránili tých, ktorí sa cítili ohrození. Bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu. Každý jeden občan si zasluhuje ochranu. Vrátanie ľudí, homosexuálov. Ja ako Poliak sa hambím e, za to, čo dnes počujem. Niektorí z Polska e, v rámci lavicového spektra vedia, že to nie je pravda, čo zaznieva. Vedia, že je to klamstvo. Nikto nediskriminuje proti LGBT komunite v Polsku. Je to nepravda, je to klamstvo. Ďakujem pekne. Würde bitte die Besucher Poprosím, aby e, skupiny návštevníkov sa zdržali nejakých prejavov sympatí vo forme potlesku. Podľa rokovacieho poriadku to nemá takto prebiehať. A teraz e, pán Horvud. E, ďakujem pekne, pán predseda. Som rád, že môžem vyjadriť silnú podporu uznesenia, ktoré sme dnes prijali v tomto parlamente proti verejnej diskriminácii, nenavistným prejavom proti LGBTI ľuďom. A musím povedať pánovi Brožinskému a jeho konzervatívnym kolegom, že je právom sa poukazuje na prípady v Polsku, obávam sa, neuveriteľné prípady. E, Biš, e, biskup Sam Nemec z reformej cirkvi, ktorý čelí perzekúcii len kvôli tomu, že robil modlitby, teda organizoval modlitby a vyjadrenia podpory pre LGBT komunitu vo Varšave. To je typ prenasledovania perzekúcie, ktorá úplne neprihľada na tie základné práva e, komunity LGBTI. To sú práva, ktoré sú základné ľudské práva, musia byť dodržiavané. A ďakujem pekne. Dostávame sa k ďalšiemu bodu programu. A to je uznesenie, ktoré sa týka digitalizovaného a globalizovaného hospodárstva, spravodlivosť daňovania. Pani Obri, ďakujem pekne. Od 2002 Apple mu zaplatil 16 miliard eur ďalších daní v Európskej únie. E, Luxkelling, veľká francúzska firma, ktorá vlastní Gucci a Saint Laurent mali zaplatiť 2,5 miliardy daň vyše, Prečo tieto nadnárodné spoločnosti sa vyhýbajú, nemusia platiť dane? Pretože musíte byť sprostí potom, aby ste vyplatili, keď uh, uh, uh, vaše vlády otvárajú ústa a otvárajú mm, ruky a nechávajú veľkým firmám mať daňové úniky. Európska únia jednoducho zlyhala e, členské štát štáty majú historickú príležitosť e, pri rokovaniach OECD zreformovať daňové práva, ktoré, by, e, ktoré momentálne umožňujú veľkým národným spoločnosťam neplatiť dane. Európsky parlament musí byť ambiciózny a musí prijať jasné opatrenia E, opatrenia daňovej spravodlivosti a spravodlivé prerozdelenie práv. Ale nesmieme sa uspokojiť týmto, pretože sú tu daňové ráje, nadnárodné spoločnosti naďalej budú e, hrať svoje hry a európsky spoločania za to zaplatia cenu. Ďakujem, pán Stanislav Polčák. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, pán predseda. Ja som v daňových otázkach veľmi opatrný, obozretný Takmer nikdy nehlasujem e, za to, aby dochádzalo k akémukoľvek zjednocovaniu v rámci Európskej únie. Tá právna úprava je podľa môjho názoru úplne dostatočná. Ale aj táto moja výhrada nemohla viesť k tomu, aby som toto uznesenie nepodporil. Ja som ho teda podporil, na to z niekoľkých dôvodov. Poprvé, neprešli návrhy, ktoré predkladala tradične Európska lavica napríklad eh, pokiaľ ide rovnakú eh, percentuálnu sadzbu dane eh, právnických osôb. Musím povedať, že digitalizácia ekonomiky predstavuje veľmi vážnu otázku a volá po jasnej spoločnej akcii. Tu skutočne môžu tie daňové zisky odplávať do rôznych daňových rajov. Je to veľmi jednoduchý spôsob. A ja vítam to, aby v tejto oblasti ekonomiky, ktorá skutočne bunie, aby došlo k spoločnej európskej akcii a preto som podporil tento návrh uznesenia po tom, čo neprešli rôzne lavicové návrhy na vylepšenie tohto návrhu. Ďakujem. Ďakujem. Pán Miller, Lešek. Dziękuję panie przewodniczący. Poparłem ten projekt, ponieważ uważam. E, ďakujem pekne, pán predseda. Podporil som toto uznesenie, pretože sa domnievam, že musíme spraviť maximum preto, aby sme bojovali proti kreatívnemu účtovníctvu. Ja dúfam, že Európsky parlament a členské štáty budú schopné zabezpečiť e, správne, hodné, primerané zdaňovanie globalizovanej, digitalizovanej ekonomiky. Musíme ukončiť e, situáciu, v ktorej korporácie generujú obrovské príjmy, ale neplatia dane z toho dôvodu, že presúvajú svoje sídla mimo EÚ. Bohužiaľ, e, nepanuje jednomyselnosť medzi členskými štátmi ja sa domnievam, že by sme mali uplatniť postupy v rámci zmluvy, ktoré nám umožňujú hlasovať o týchto veciach kvalifikovanou väčšinou. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Kelly. Ďakujem pekne. Zatiaľ, čo vítam iniciatívu zahájiť diskusie v rámci tohto parlamentu o tejto komplikovanej záležitosti, bohužiaľ som nemohol podporiť toto uznesenie. Je to mimoriadne komplexná, komplikovaná záležitosť čo je podoprené aj neustálym rokovaním na úrovni OECD, ktoré sa snažia nájsť riešenie spravodlivého zdaňovania digitálnych spoločností. Chcem jednoznačne povedať, že vítam úsilie, pokiaľ ide o spravodlivejší systém zdaňovania vo všetkých členských štátoch. Spoločnosti, ako aj osoby, musia odvádzať e, svoje dane, ale mnohé digitálne spoločnosti, to treba uznať, e, sú e, medzinárodné zo svojej povahy z tohto dôvodu sa domnievam, že prebiehajúce úsilie na úrovni OECD chce teda nájsť riešenie do konca budúceho roku. Unilaterálne kroky zo strany EÚ, ako je navrhuje toto uznesenie, by mohlo viesť k poškodeniu našej globálnej konkurencieschopnosti a mohlo by to byť vnímané ako útok na americké spoločnosti, čo by mohlo vyprovokovať eventuálne odvetu Stále si však myslím, že konštruktívna diskusia o týchto veciach bude dôležitá v nadchádzajúcich mesiacoch. Ďakujem pekne. Next. Ďakujem. Ďalším bodom je e, právny štát na Malte. A teraz kolega López Aguiliar. Ďakujem veľmi pekne. Dnes dopoludnia sme rokovali za prítomnosti pani von der Leyen a Žana Michela. Hovorili sme o záveroch rady pri desiatom výročí nadobudnutia charty základných práv a kladli sme si otázku, ako sa rada postavila k tejto situácii na a hovoríme o Maďarsku a po, o Polsku ich to nezaujímalo, keď sme my prijímali rezolúcie. A jediná forma, ako by mohla rada fungovať, je to, že vždy, keď parlament príjme nejaký materiál, ktorý sa týka demokracie, základných práv, právneho štátu, tak ako sme to prijali vo výbore LIBO a teraz v pléne Európskeho parlamentu. To je cesta. Musíme si uvedomiť, že sa to týka všetkých členských štátov, aby uplatňovali právny štát Nedá sa povedať, že keď hovoríme o rozpočtovej politike a o súdržnosti, aby takéto členské štáty, ktoré neplnia zásady právneho štátu, mohli čerpať takéto prostriedky. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pán Tomc. Pani Tomc, ďakujem veľmi pekne, pán predsedajúci. Ja som šokovaná poslednými správami z Malty, ktoré hovoria o korupcii o daňových únikoch a situácia v politike tam sa zdá oveľa horšia, než sme si predstavovali. Stopy e, zavraždenia novinárky smerujú až do kabinetu premiéra. To je neslychané. Každý zodpovedný politik by sa už zdal za takýchto okolností. Pred dvomi rokmi moji kolegovia, niektorí socialisti, sa snažili ospravedlniť malckú vládu a súťažili o to, ako by mohli odsúdiť tie vlády, ktoré nepatria do ich politickej voľby, takže vlastne majú tu dvojité normy, korupciu, politické vraždy, zlyhávajúci právny štát. Preto vyzývam Európsku komisiu, aby vytvorila nejaký základ pre spravodlivé odôvodnenie stavu právneho štátu a aby používala kritéria, ktoré sú rovnaké pre všetkých. Teraz pán Pospišil. Ďakujem. A pokiaľ ide o kontext európskych e, hodnot v krajinách EÚ, vidíme tu obrovský zločin. Aj dobre, keď sa európske orgány týmto zaoberajú my nie sme vyšetrovateľia, my nemôžeme zasahovať do nezávislej činnosti justičných orgánov na Malte, ale na druhej strane hodnoty právneho štátu sú európske hodnoty a je našou morálnou povinnosťou si jasne povedať, že vykonávame určitý dohľad nad tým, ako politická reprezentácia a justičné orgány na Malte to vyšetria a som za to, aby tieto orgány efektívne konali, vyšetrili pachateľov tejto ohavnej vraždy, tohto zločinu a aby boli potrestaní. Vrátanie tých, ktorí sú okolo tých politických kruhov, vedeli o tomto ohavnom zločine a mali k nemu informácie. Ďakujem a teraz pán Brudžinský Joachim. Bardzo dziękuję Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda, dámy a páni. Ja som podporil toto uznesenie. Situácia v demokratickej krajine, kde dojde k vražde novinára, je veľmi znepokojujúca a môžem to len podporiť, ale chcem sa zamerať na odsek 8, kde sa hovorí, že ak reforma súdnictva sa nerealizuje, tak možno e, uplatniť článok 7. My sme tu v situácii, keď došlo k vražde novinára na Malte a máme podobné situácie aj vo Francúzsku, demonstrácie, ľudia na uliciach v Barcelone a policia bojuje proti nim a v žiadnej z týchto krajín sa neimplementuje článok 7 a potom sa používa e, článok 7 voči mojej vlasti Polsku, keď sa snažíme reformovať súdnictvo v Polsku, ktoré nebolo reformované od spolu e, komunizmu u nás. A teraz e, opelovače a prvý sa hlasí o slovo pán Keller opelovače sú veľmi dôležité aj pre verejnosť, za, ovplyvňujú biodiverzitu, polnohospodárstvo a hovorili sme o týchto rôznych aspektoch tu dobre. Život e, včiel sa už začal dotýkať aj ľudí a my ako legislatívci musíme reagovať na to, čo ľudia chcú zodpovedným spôsobom. A tento týždeň aj u nás e, sme vytvorili nové združenie na podporu práve včiel. A združenie e, bolo vytvorené aj ďalšími kolegami na podporu včelárov a budeme sa snažiť podporovať všetkých tých, ktorí by chcele, e, chceli svoje vlastné e, úly potom vytvárať. A je veľmi dôležité, aby aj nová spoločná politika alebo nové, nová verzia, nové znenie tejto politiky podporovala práve E, včelárov. Bolo by dobre, keby na každej farme, na každej farme sme mohli mať e, jednu e, alebo aj, taký, aj takýto aspekt, tento včelársky aspekt. Ďakujem pekne, pani Melan. Áno, je to veľmi dôležitá téma, táto téma opelovačov. A požadujeme v tomto texte vlastne isté pritvrdenie tej európskej iniciatívy ešte z roku 2018, pokiaľ je opelovače, tak e, je to preto, lebo tá situácia je naozaj katastrofická, e, je tých opelovačov čoraz, e, čoraz menej, či už tých domácich, alebo tých voľne žijúcich a polnospodárstvo vlastne, ktoré takýmto spôsobom funguje, de facto včeli nám zadarmo poskytujú takéto služby, a keby, alebo to teda aj iné odpalovače, a keby e, takýmto e, spôsobom e, teda sme nemohli rátať e, s touto pomocou, keby zanikla, tak bol by to obrovský problém. Napríklad v niektorých krajinách už dokonca sa opeluje aj e, ručne, takže treba rozhodne podporiť e, túto e, tému. E, pani Šedrova, nech sa páči. Ďakujem, nebudem opakovať to, čo som už povedala. Keď sa táto správa e, prerokovávala. Chcem sa poďakovať akurát pani McGuinness e, za tú správu a vysloviť uznanie, že Európsky parlament s takouto veľkou podporou odsúhlasil správu, e, ktorá prináša konkrétne návrhy, ako riešiť situáciu opelovačov aj včiel. Všetci súhlasíme s tým, že niečo treba robiť, pretože nejde iba o biodiverzitu, ale aj o to, aby polnospodári mohli ďalej pracovať, pretože znižujúca sa, znižujúca sa e, populácia opelovačov znamená nižšiu úrodu. Chceme, aby polnospodári neboli považovaní za nejakých škodcov, ale aby e, boli podporení v tom, aby mohli dobre hospodáriť v krajine, aby aj pesticídy, ktoré sa odstraňujú, s ktorými už nemôžu pracovať, aby boli nahradené inými efektívnymi prípravkami. Ďakujem pekne. Ďakujem ďalej pán Ujheli. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som bol teňovým spravodajcom za skupinu SAD a z tejto pozície by som sa rád poďakoval plénu Európskeho parlamentu, všetkým kolegyňam a kolegom za podporu nášho návrhu. Takže ďakujem za schválenie tohto textu o opelovačoch. Včera v diskusii som dlho argumentoval preto, prečo teda hlasovať pozitívne. A teda v prvom rade ide o to, aby sa legislatívna práca urýchlila. ešte na záver, ak dovolíte, nový ekologický dohovor Green Deal musíme brať veľmi vážne, nielen v Európskom parlamente, ale aj ako jednotlivci. Je dôležité zmeniť naše zvyklosti, je dôležité e, zmeniť e, to, ako pristupujeme k každodennému životu a to sa týka aj nášho vzťahu k opelovačom. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz pán Vondra, nech sa páči. Ďakujem. Často tu varujem pred eh, unáhlenými ideologicky motivovanými krokmi a upozorňujem, že tieto kroky budú mať svoje dôsledky. Pred desiatimi rokmi tento parlament schvaloval podporu biopalív v mene zelenej ideológie. Vidíme dnes výsledok. Žltá repka je všade, kde sa len eh, pozriete dotácie na ne bež, e, berie český premiér a ťaží z nich zisky. Je to konflikt zájmu, ako vyšitý a včera sme o tom hovorili. Pole, polia sú e, plné herbicidov a pesticidov, volá sa to Roundup. Máme ako obete milióny včiel, včiel a iných opelovačov tieto zvieratá umierajú a je to naozaj tragédia. Takže rád som podporil túto iniciatívu, ale netreba zabúdať na jednu vec a to síce, že cestu eh, k tejto tragédii takisto pred desiatimi rokmi vydláždil Európsky parlament. Ďakujem. Ďakujem. Ďalej pán Džambasky. čili ty пчелите budú sa... Ďakujem pekne, vážení kolegovia. Včeli a dobrý stav Eh, vo včelárstve je veľmi dôležitý nielen pre našu krajinu, pre Bulharsko, ale aj pre celú Európu a preto som návrh tohto uznesenia podporil. Zákaz pesticídov je veľmi dôležitý, ale musíme mať realistické očakávania. Ak nebudeme vychádzať eh, z vedeckých poznatkov, nebude to produktívne. Sú isté extrémy v tomto texte, niektoré pesticídy sú bezpečné a je možné používať ich rozumným spôsobom a v súlade s najnovšími poznatkami, najnovšími štúdiami nie sú na škodu opelovačov. Čiže treba chrániť aj včely, ale aj polnospodárov. Ďakujem pekne. Ďakujem ďalej, pán Pospíšil. Pane predsedo. Ďakujem poviem iba to, čo spomínali aj kolegovia. Na prvý pohľad táto téma vyzerá ako téma, ktorá nespada do pôsobnosti európskych inštitúcií, Európskeho parlamentu. Je to taká subtilná téma, ale z hľadiska dôsledkov je to veľmi vážna téma a preto je dobré, keď sa Európsky parlament venuje aj téme opelovačov, že riešime možnú katastrofu, e, ktorá môže nastať pre polnospodárstvo rôznych krajín v rôznych krajinách EÚ, ak bude výrazne e, sa znižovať počet čiel a, ďalši, e, včiel a ďalších opelovačov a mohlo by to byť aj mohlo by to mať aj ďaleko siahle ekonomické a iné dôsledky. Preto som podporil tento návrh. Nebude to oslabovať konkurencieschopnosť európskeho polnohospodárstva a zároveň umožní to, aby sa počet opelovačov ďalej neznižoval. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz e, prejdeme na ďalšiu správu. Uľahčovanie digitálnej transformácie zdravotnej a inej starostlivosti pani Melin. Oui, monsieur le président. Ďakujem pekne. Áno, digitalizácia e, zdravotníctva e, je, ale čo skoro bude každodennou realitou. Dnes už máme také vedecké poznatky, také technológie, že vlastne e, ďalšia revolúcia v tejto oblasti určite bude digitálna a 10% HDP e, v EÚ hovorí, že toto je naozaj veľmi rozhodujúca téma. My plne podporujeme toto uznesenie. Máme tam ale taký paradox, pokiaľ ide o získavanie dát. Vlastne získavame veľa dát, veľa údajov a chceme mať výskum, je to potrebné, ale zároveň treba aj to primerane ošetriť, aby tie údaje boli